I hear noises in the background of probably a yes video link being set up. So very welcome everybody. Um, I, I, we, we've... Začíname trošku neskôr. Mali sme časový skles eh, kvôli predchádzajúcej časti za zatvorenými dverami. Moc toho nepoviem úvodom. Vieme, prečo tu sme. Sú to tie vraždy tých dvoch novinárov na Malte, e, Dafne Karuany Galície a na Slovensku Jan Kuciaga, jeho snubenice Kušnírovej a um, Európsky parlament uh, samozrejme tieto prípady zblízka sleduje. Sú tu veľké otázniky o vyšetrovaní týchto dvoch vražd. Zatiaľ tí vinníci neboli predvedení pred súd. To vrhá tmavý tieň na slobodu tlače v EÚ a je naozaj dôležité, aby sme nedovolili, aby to nejak upadlo do zapadnutia. Musíme to na, ďalej mať na programe. Sú tu traja zavraždení ľudia, ale okrem nich je, je, je tu aj celkovo dopad na prácu novinárov v Európe. Po mojej lavici je Tom Gibson e, z výboru na ochranu novinárov. Po jeho lavici je Elda Brogy, vedecká koordinátorka Strediska pre mediálnu pluralitu z Európskeho University Institute, potom Laurent Richard, výkonný riaditeľ Forbidden Stories, Daphne projekt a potom eh, prostredníctvom Telemostu, konkrétne cez prostredníctvom Skypeu. Na obrazovke vidíme pána Davida, ale bude aj pani Holcová. Pán David je bývalý novinár RTVS. Dúfam, že si urobíme jasno trošku v tom poradí eh, pri tých telemostoch. A potom je tu aj požiadavka zo strany Slovenska môcť to tu nahrávať. Ak nik nenamieta, tak to tak bude a tiež je, je, je, sa toto zasadnutie vysiela. Máme tu nasledovné jazyky. Francúzština, nemčina, taliančina, angličtina, malčina a slovenčina. Začneme asi videokonferenciou.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 Ďakujem pekne za pozvanie dnes. Musím asi povedať, čo to je práca investigatívneho novinára. Náš výbor pre ochranu si robí e, obavy o e, bezpečnosť novinárov v Európe. Takže ja chcem povedať viac o práci investigatívnych novinárov a e, boji proti korupcii. Sú to asi tie isté veci potom e, poukazujú na možné zneužitie práva aj európskeho. Tomu sa treba venovať a treba ich prácu lepšie chrániť. Investigatívni novinári teraz sú asi pod väčšou hrozbou, pretože e, naozaj idú viac do hĺbky, sú to veľmi háklivé témy, tie siete sú čím ďalej tým silnejšie, rozvinutejšie a možno to celé e, robí e, veci ťažšie pri korupcii a práci e, kriminálnych gangov. Naozaj tá, tie fyzické hrozby sú ich súčasťou práce, prípady útokov v Chorvátsku, Bulharsku, Taliansku, aj útoky napríklad na majetok, poškodenie vozidiel a tiež e, kancelárie predmetom útokov a tiež ohrozenie životov. To je jasné, ak ide o prácu na organizovanom zločinov týchto novinárov. Jasné príklady z Talianska. Viacerí novinári majú 24-hodinovú policajnú ochranu. E, novinár Baromety E, riaditeľ online novin Spear a e, unikol e, plánovanej vražde mafie. Ciel je jasný a je to niečo, čo sa neustále vracia. Vraždou novinára sa snažíte jednoducho skončiť jeho prácu, jeho vyšetrovanie. Pri korupcii treba vyhodnotiť aj stupeň toho, ako by sa mohli zapojiť do toho národné orgány a potom sa pozrieť na možné komplikácie spojené s poskytovaním zmysloplnej ochrany. Ak by sme sa mali pozrieť na bežné hrozby, napríklad v Bulharsku v prípade investigatívnych novinárov, tak keď e, napríklad novinár Kešov bol zbytý pred svojim bydliskom, tak eh, poukazoval na možné zneužitie prostriedkov na um, um, úrovni samozprávy. Eh, čo sa dalo spraviť na to, aby nebol zbytý? Eh, už bolo predmetom hrozieba jeho rodina a pol roka predtým bol odhalený pokus ho zavraždiť a ten gen, ktorý tam za tým bol, mal možné prepojenie na políciu, takže čo sa stane, ak e, členská krajina môže, by mohla byť zapojená do e, vyšetrovania, e, ktoré vedie nejaký investigatívny novinár. Môžu orgány zohrávať nezávislú ochranu a poskytovať och... Mali by sme sa zamerať aj na iné ako fyzické hrozby pretože tie môžu byť veľmi komplexné, môže ísť aj o nátlak a taktiež mediálne prostredie sa rýchlo mení. E, tieto hrozby treba zblízka sledovať a e, zistiť, nakoľko je daný novinár bezpečný. Takže viacerí novinári sú pod neustelým tlakom a e, musia tak povediať zrobiť autocenzúru mnohé útoky ani nie sú zverejnené, pretože to môže byť ponižovanie, zastrašovanie, zosmiešňovanie, šikana online a tak ďalej. A toto všetko sa potom mm, mení na takú atmosféru strachu. Novinári napríklad možno e, vidia iných novinárov, ktorí sú pod tlakom kvôli svojej práci alebo sa boja o svoju bezpečnosť, bezpečnosť svojich rodín. Potom e, rozmýšľajú nad tým, ako by prípadné trestné stíhanie mohlo alebo nejaké, nejaké konanie pred súdom mohlo ma- mať na nich dopad. E, to ťažko vždy zdokumentovať. Prečo je to zložité? Chcem hovoriť o okolnostiach vraždy Dafne Karuany Galicie na Malte. Je to totiž to príklad toho, ako novinár pracuje na veľmi citlivých e, prípadoch, ale predtým bola e, izolovaná, e, bola očierňovaná. A pritom je to v členskej krajine EÚ. 10 dní pred jej vraždou hovorila e, v rámci štúdie e, Rady Európy a e, ide o jasnú kampaň, kedy vlastne bola úplne dezumanizovaná, dostávala telefónne hrozby aj online, bola predmetom nenávisnej kampane, ich rodinný pes bol zavraždený. A taktiež eh, hrozby zo strany eh, vládnych eh, členov vlády. Neviem, či sa to naozaj riadne riešilo v danom čase, keby sme sa obzreli o rok dozadu, ako sme ako európske inštitúcie mohli jej pomôcť, akú podporu jej poskytnúť. Teraz e, naozaj treba zblízka sledovať e, vyšetrovanie na Malte, ale treba sa pozrieť aj na situáciu iných investigatívnych novinárov pri dôležitých prípadoch. Niektorých práca je stiažená. E, niektorí aktivisti, ktorí sa snažia jej prípad objasniť, sú predmetom šikany aj výbor, náš výbor dostáva informácie o tom, že to nie sú ojedinelé prípady. Takže ja by som rád vedel viac o projekte DAFNE. Treba pokračovať v tejto dôležitej práci. Takže z Bruselu na záver by som povedal, že e, to nevyzerá tak, že by sa nejak zázračne zlepšila situácia investigatívnych novinárov a ich bezpečnosti v nových členských krajinách e, sa situácia dokonca zhoršila a ochrana novinárov bude naďalej e, vnútroštátnou záležitosťou a e, náš výbor by potreboval zázračnú paličku, aby sa niečo spravilo na európskej úrovni, ale predsa len je tu istá flexibilita, dá sa niečo spraviť pre novinárov, poukazovať na e, isté prešlapy zviditeľňovať konkrétne prípady. Sú tu aj usmernenia pre mm, slobodu tlače e, online aj offline. A je tu aj monitor e, mediálnej plurality. Treba sa teda dlhodobo venovať podmienkam, v akých e, pracujú títo investigatívni novinári a poskytnúť im akúkoľvek podporu. E, viacero novinárov bolo zavraždených v uplynulých mesiacoch, takže my sa teraz musíme posnažiť, aby sa to už nikdy nezopakovalo. That is justified. okay, um, we, we now have a, we now have a... Áno. Dobrý deň. Počujete nás, pani Holková? Pani Holcová? Yes. Excellent. Excellent. Áno, počujem vás dobre. Kvalita zvuku nie je moc dobrá, ale sme veľmi radi, že máme túto možnosť a môžeme sa s vami poshovárať. Takže hneď by som vás poprosila, aby ste nám povedali o tom, čo sa stalo počas posledných mesiacov a aké máte názory na bezpečnosť novinárov na Slovensku. Nech sa páči, máte slovo. OK. So, first of all, thank you. Takže chcem vám poďakovať za to, že dnes e, vediete túto dôležitú diskusiu a za to, že sa môžem na nej zúčastniť, pretože situácia v našom regióne sa... Um, I used to live in a country where the, the media freedom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 Myslím si, že teraz by sme mohli položiť e, jednu alebo dve otázky, ale po anglicky, pretože e, toto e, nie je tlmočené kvôli kvalite zvuku. Takže máte jednu alebo dve otázky po anglicky? Nech sa páči. Takže pán Štefanec, jedna otázka. Thank you, Madam Chair, and thank you, Madam Holcova, for your statement. I, I recognized information recently. Dostal som informáciu, Eh, že eh, ten článok, na ktorom ste spolupracovali s pánom Kuciakom, eh, bol bude zverejnený 16. júla, takže chcem sa spýtať, či mám správnu informáciu. Publish on 16 we had to delay the publication date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 Ďalšia otázka možno nie. E, ďalší rečník, nech sa páči. Som členom Európskeho parlamentu. Chcem nadviazať na to, čo povedal pán Gibson. E, ochrana novinárov e, zo strany štátnej policie, čiže ochraňujú ich rovnaké orgány. V niektorých inštitúcií, ktoré sú vlastne v centre eh, v centre záujmu médií. Takže chcem sa spýtať, keď cítite, že um, sa necítite dobre, keď vás ochraňuje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 na ktorú možno neodpoviete. Dôvod, pre ktorý sme sa dnes zišli, je ten, že vyšetrovania oboch vražd e, pani Karuany a pána Kuciaka a jeho snúbenice zatiaľ nedoniesli e, žiadne výsledky. Teda žiadny obvinení neboli postavení pred súd zatiaľ. Veríte Myslíte si, že toto vyšetrovanie prinesie nejaké výsledky? Myslíte si, že bolo toho urobeného už dosť? A myslíte si, že tie prípady, ktoré skúmal pán Kuciak e, a, ktoré ignorovali orgány a ktoré teda viedli potom e, k jeho smrti, že e, tieto sa vyšetrujú, tieto prípady? So, uh, I don't believe uh, the police is investigating all of the leads that Jano started.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 Okay, thank you very much for, uh, for being... Ďakujem uh, za to, že, ste, uh, že sme mohli s vami hovoriť, že ste odpovedali na uh, naše otázky. Takže máte od nás aplaus. Ďakujem za pozvanie a uh, túto diskusiu. Ďakujem. Dovidenia. Then we come to the next connection, I believe, the next Mm, takže teraz bude mať ďalší telemost. Funguje to? OK, maybe we'll... For, ah. OK. Mr. David? Áno, môžete yes. ma počuť? Pán David? Hear us? Počujete nás? Ja vás počujem, áno. Okay, here there is interpretation. Can you, can you hear us? Takže počujete nás? Áno, ja vás počujem. Áno, áno, počujem vás. Uh, can, can you... Yes. Eh, the request from the interpreters to, re, to remove your phone away from the microphone because it's interfering. Len prosím vás si dajte mobil uh, ďalej od telefónu, uh, mobil ďalej od mikrofónu. Už som to urobil. Okay. Uh, uh, uh, Vítame vás. Ďakujeme, že ste dnes s nami um, prostredníctvom tohto telemostu. Zdá sa, uh, že to spojenie sa teraz um, prerušilo. Here you go. Um, I'm going to, uh... Dobre. Takže prosíme, aby ste povedali pár slov na úvod o situácii, eh, v ktorej sa nachádzate vy, eh, vaši kolegovia v RTVS a potom dúfam, že budete eh, mať čas a voľu zodpovedať na niekoľko otázok zo strany našich kolegov. Nech sa páči, máte slovo. Veľmi pekne ďakujem, pani predsedníčka. Ho, rozhodol som sa hovoriť po slovensky, aby som mohol ľahšie a rýchlejšie vyjadriť svoje myšlienky. A veľmi pekne ďakujem za pozvanie. V prvom rade by som chcel povedať, že v porovnaní s tým, keď novinári v Európe, na Slovensku, na Malte či kdekoľvek inde čelia vyhrážkam, vyhrážkam smrti, alebo sú rovno zabití, alebo čelia tlakom, je naša situácia a tá situácia, ktorej sme čelili my vo verejnoprávnom médiu RTVS, rozhlase a televízie Slovenska, oveľa menej závažná, priam až malicherná porovnaní s tým, keď je niekomu ublížené na zdraví alebo vyhrážané len pre jeho prácu novinársku. Napriek tomu si myslím, že je veľmi dôležité upozorniť na to, keď krýva sloboda slova aj takou formou, že je ubližované verejnoprávnym médiám. Po skúsenostiach, ktoré sme pred rokmi mohli vidieť v Maďarsku a mohli sme ich vidieť aj v Poľsku, sme sa veľmi obávali toho, čo sa môže stať na Slovensku, a tak sme včas chceli upozorniť na možné hrozby. A teraz vám ich v skratke rozpoviem. Na Slovensku je generálny riaditeľ verejnoprávneho média volený parlamentom a tak politické strany majú vplyv na to, kto bude šéfovať verejnoprávnemu médiu. Zaražalo, zarazilo nás a boli sme veľmi prekvapení, keď začiatkom tohto roka aj, aj rozhodnutím generálneho riaditeľa E, vedenie spravodajstva, spravodajského vysielania zrušilo jedinú televíznu investigatívnu reláciu, ktorá bola súčasťou slovenskej televízie. Tá relácia sa nazývala Reportéry. Podobnú majú aj v českej televízii, kde je oveľa odvážnejšia. Tá naša nebola taká odvážna, ale napriek tomu sme nevideli dôvod na to, aby ju zrušili. Potom nasledovali ďalšie zmeny vo vedení spravodajského vysielania, ktoré nás, síce mladých, no niekoľko rokov už aj skúsených novinárov veľmi prekvapili. A to, keď odvolali minulé vedenie spravodajstva televízneho aj rozhlasového a nahradili ho bývalými politickými hovorcami. Čo to znamená v praxi? Že odišli skúsení novinári, ktorí pozdvihli dôveryhodnosť aj sledovanosť televízie, ale nahradili ich bývali hovorcovia s konfliktom záujmov a tento svoj konflikt záujmov, ktorý bol viacrozmerný, tento konflikt záujmov nejako nevyriešili. Nepovedali nám, nestiajú prekladať, budem teda hovoriť pomalšie. Začali nám teda šéfovať ľudia s jasným konfliktom záujmov, ktorý nejako nevyriešili. Pravdou je, že nám nikdy neprikazovali, ako máme o danej politickej strane písať. Čo sa však stalo, a hovoril o tom, hovorili o tom aj moji predrečníci, vytvorila sa atmosféra strachu, nedôvery, ktorá môže vyústiť a po, v niektorých prípadoch už aj vyústila do akejsi autocenzúry. Nie sme svedkami cenzúry, ale autocenzúry. Ako môže novinár hrdo, smelo a odvážne informovať o závažných veciach v spoločnosti, keď nemá dôveru svojho šéfa, keď si nie je istý, že si ho šéf zastane, keď bude treba. Stali sme sa svedkami toho, že nás naši šéfovia priamo na sociálnych sieťach očierňovali, Obvinili nás, že sme iba mladí, radikálni, kritizujúci e, ľudia, novinári, ktorí nič nedokázali. No aby som to celé nejakým spôsobom uzavrel, tak by som chcel povedať, že sme museli jasne povedať nahlas slovenskej verejnosti, že nesúhlasíme so súčasným smerovaním slovenskej televízie a slovenského rozhlasu. A to preto, lebo sa obávame spolitizovania tejto televízie, Obávame sa toho, že budú prehliadané také hrozby, o akých sa napríklad možno dnes bude v Bruseli hovoriť aj na samite NATO, a to sú hrozby v podobe hoaxov, falošných správ, fake news, konšpirácií, dezinformácií, voči ktorým mám veľké obavy, že súčasné vedenie nie je pripravené čeliť. No a ako čerešnička na torte chýba jej aj plán, vízia. Veľmi nás mrzí, že nevznikla väčšia vlna odporu v slovenskej spoločnosti a veľmi by sme chceli, aby si Slovensko uvedomilo, že verejnoprávne médiá sú mimoriadne dôležité a vzorom, ako brániť verejnoprávnu televíziu, nám môžu byť ostatné krajiny. Už len to, v akom stave sa zatiaľ, hovorím zatiaľ, drží e, Česká republika. No ale na záver by som chcel povedať, že to stále nie je také nebezpečné. Akým nebezpečenstvám čelia novinári, Napríklad na Malte, kde bola Dafne zavraždená. Kde, keď som nedávno robil rozhovor s pánom poslancom Ivanom Mintofom, malckým poslancom, tak vieme, že o tej kauze, na ktorú on upozornil, podozrenia o kupčení s vízami, vážne podozrenia, o nich písali viacerí novinári a niektorí z nich naozaj čelia čelia vyhrážkam a boja sa o svoj život. Toto je, toto je veľmi závažné, napriek tomu si myslím, že by sme mali držať verejnoprávne médiá pri živote a mali by sme zabezpečiť to, aby politické strany nemali na vysielanie žiadny vplyv. My sme to urobili aj za cenu toho, že sme z práce, ktorú sme mali radi, odišli, radšej sme sa toho vzdali. My sme svoj boj v slovenskej televízii prehrali, ale povedali sme verejnosti, s čím nesúhlasíme a čo je zlé. Zlé je to, že jej nešefujú profesionáli, ale ľudia s konfliktom záujmov prepojení na politické strany. Zrušili investigatívnu reláciu a o pár mesiacov na to, o mesiac na to, na Slovensku zavraždili Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovu. Keď zrušili tú televíziu, povedal som, čo ak sa niečo na Slovensku závažné stane? Ktorá televízia bude o tom vysielať vážne, ťažké investigatívne programy? Slovenská televízia to nie je a ani tak skoro nebude. Ďakujem pekne. Okay, thank you very much. Um... Ďakujem za tento vstup. E, členové Európskeho parlamentu by chceli položiť niektoré otázky najprv a pani Spinelli. Let us say that there is a problem uh, with the noise. Mám problém s hlukom, ktorý počujem všade naokolo. Chcela by som uh, niečo povedať po taliansky. Ďakujem za vaše svedectvo a chcem povedať, že uh, tieto otázky autocenzúry Mm, to je zásadná otázka, o ktorej hovorí pán Gibson. Netýka sa to len e, Slovenska, Poľska alebo Maďarska. Je to e, obrovský problém aj v Taliansku. A potom e, otázka konfliktu záujmov v sektore verejnej televízie to sa nevyriešilo. Nevyriešila to ani Berlusconiho vláda, ani ľavicová vláda. Takže vyskytli sa aj také prípady, že novinári podali uh, eh, odvolaň, uh, eh, demisiu, čiže odišli. Uh, jedna novinárka, ktorá sa volá Gavaneliová, mala veľmi dôležitú reláciu. Potom sa stalo že sme mali prípad aj ohrozenia života. E, pretože e, bola hrozba, že zrušia ochranu pre Roberta Saviana. To je človek, ktorý sa zaoberá mafiou už viac ako 10 rokov. Ďakujem. Teraz má e, slovo ďalšia rečníčka. Ďakujem veľmi stručne. Chcem poďakovať za toto svedectvo, za všetko, čo ste povedali. Je to pre nás veľmi dôležité. E, cenzúra pracuje proti politickému pluralizmu v našich spoločnostiach. Ja by som chcela povedať, e, že nie ste sám. My budeme pracovať na tom, aby tento problém bol e, viziteľný Určite niečo budeme robiť, pretože vieme, je to dôležité pre budúcnosť eh, demokratického systému. Prepašte za moju francúzštinu, ale sme s vami, budeme pracovať a schválime potrebnú legislatívu. Ďakujem. Teraz má slovo pán Škripek. Ďakujem. Stručná otázka. Pán David, ako by ste e, popísali spoluprácu medzi novinármi a políciou teraz po vražde Jana Kuciaka? A potom mám aj e, prepojenú otázku. E, pán Fico často kritizoval novinárov a teraz ako by ste popísal správanie nového premiéra pána Pelegriniho? Vidíte tam nejaké zmeny? Dobre, hovorí pani predsednička, ak e, už e, nikto e, nechce prehovoriť, tak ja by som pridala niečo k tomu, čo povedal pán Škripek. Vy ste uh, opísali to, uh, čo sa stalo na začiatku roku, to bolo ešte pred vraždou Jana Kuciaka. A odvtedy sa stalo mnoho vecí. Uh, organizujú sa verejné protesty. Vidíte, že sa veci trocha zlepšili. Vidíte, že nová vláda poskytuje väčšiu ochranu, e, že je za slobodné médiá. A vidíte e, napríklad e, tá relácia, ten investigatívny program, že bude znova zavedený do tej televízie? Máte slovo že sa počujeme. Odpoviem od konca. Investigatívny program Reportéry aj po kritike a malom tlaku verejnosti samozrejme v novej, obmenenej a údajne aj vylepšenej podobe bude vrátený na televízne obrazovky túto jeseň. Ďalšia čiastková odpoveď sa týka toho, e, či sa nejako zlepšil prístup novej politickej garnitúry, novej vlády k novinárom. Odpoviem nasledovne Áno, Peter Pellegrini, súčasný predseda vlády Slovenska, je umiernenejším politikom a komunikuje smerom k novinárom oveľa umiernenejšie. Vrátim sa k tomu, čo povedala Češka Pavla Holcová, investigatívna novinárka, pretože ja nie som investigatívny novinár, ale ja som zahraničný reportér Foreign News Editor. Pavla Holcová povedala, že Robert Fico nieraz označil slovenských novinárov za eh, protislovenské, protislovenské, prostitútky alebo hieny. Európska šéfka reportérov bez hraníc, Medzinárodnej organizácie reportérov bez hraníc, Paulín, ktorá má na starosti Európsku úniu a Balkán, tvrdí v rozhovore, ktorý som s ňou robil, že útoky na novinárov, fyzické, oplúvanie novinárov a nebodaj v konečnom dôsledku aj vraždy sa vždy vždy sa začínajú slovnými útokmi. Nemôžeme akceptovať slovné útoky, aké predvádzal bývalý premiér Robert Fico, aké predvádza český prezident Miloš Zeman, ktorý neraz už viackrát po boku Vladimíra Putina alebo s fiktívnym samopalom, fiktívnou zbraňou v ruke, alebo aj dnes, alebo nedávno, pred pár hodinami, doslova vyzval, nazval novinárov osami ktoré vraj treba likvidovať ako škodnú. Toto je niečo neprípustné. Toto je niečo, čo povzbudzuje iných ľudí na uliciach, ktorí môžu zdvihnúť kameň a hodiť ho do novinára, ktorého tvár je známa. Môžu ho oplúvať, ubližovať mu a toto je veľmi nebezpečné. Takže potrebujeme ešte ďalší dôkaz, že sa to začína slovom, že slovo je tiež zbraň. A posledná veta, odpoveď. Pokúsim sa odpovedať na otázky pána poslanca Branislava Škripeka, ktorý spolu s pánom Intofom mimochodom upozornil na tie udalosti, ktoré sa dejú na Malte. A to nie len na podozrenia okolo maltskej vlády, ale aj na nebezpečenstvá, ktorým čelia maltskí novinári. Ja nie som novinár, ktorý sa venuje domácim slovenským záležitostiam. Napriek tomu viem, že okrem obmeny vo vláde na poste premiéra došlo aj k obmenám na ministerstve vnútra, aj vo vedení polície. Môžeme len dúfať, že do budúcna bude toto nové vedenie na ministerstve vnútra a polície viac komunikovať s novinármi, viac otvorenejšie, že nebudú nič zatajovať a že nebudú musieť no, investigatívni novinári čeliť útokom zo strany politikov. Ale aká je situácia teraz? Teraz je situácia taká, že je na Slovensku viacero investigatívnych novinárov. V Česku je to napríklad Pavla Holcová, ktorú tiež potrápili veľmi vážne slovenskí policajti. Ale na Slovensku je to napríklad Adam Valček, ktorý, a mnohí ďalší, ktorí keď práve nečelia útokom zo strany politikov, tak čelia útokom zo strany mocných ľudí, bohatých ľudí, oligarchov, ktorí, hoď na to nemáme priame dôkazy, ale už roky sa o tom hovorí, sú samozrejme na rôzne, rôzne politické garnitúry prepojení. Čiže toto je veľmi nebezpečné. My potrebujeme zlepšiť kvalitu rozhovoru, kvalitu diskusie a navrátiť novinárom rešpekt. Zomreli v Európe novinári, čo ešte viac potrebujeme, aby sme ukázali, že novinárska práca je nevyhnutná. Pretože novinári ani verejnoprávna televízia nesmie byť politickou roztvieskavačkou, nesmie byť cheerleaderkou danej vlády, ale musí ju kontrolovať, musí ju oponovať, musí jej oponovať a musí ju kontrolovať. To je úlohou médií v každej jednej krajine. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem. Myslím, že sa s vašimi slovami všetci môžeme stotožniť. Ďakujeme za vašu prítomnosť a odpovede na naše otázky. Dúfam, že počujete ten potlesk. <laughs> Okay, thank Áno, počujem. Then we, uh, we continue with our panel here. Ideme ďalej Najskôr pán Laurent Richard, eh, výkonný riaditeľ Forbidden Stories, DAFNE projekt. Ďakujem, ďakujem za pozvanie. Volám sa Laurent Richard. Eh, ja som výkonný riaditeľ konzorcia tlače Forbidden Stories. Venujeme sa eh, vyšetrovaniu vraždy Dafne Karuany Galicie Chcem vám vysvetliť, čo sme mohli doteraz spraviť, čo budeme naďalej robiť a aj videoprezentácia bude projektu DAFNE, kde sú zhrnuté hlavné body vyšetrovania. Forbidden Stories je organizácia, ktorá má novinársky cieľ. E, sledujeme vyšetrovanie zavraždených novinárov, e, aj keď ide iba uväznenie novinára, tak je to preto, že ide zverniť práve nejaký príbeh a potom pri vražde potom prebieha vyšetrovanie, ktoré je rušivé, vadí niektorým. My chceme, aby sa na tieto prípady nezabudlo ochrana informácií, znamená aj ochranu novinárov. Keď zahynie novinár v Mexiku alebo na Malte, tak vždy je za tým nejaké dôležité vyšetrovanie, ktoré nemôže skončiť vraždou novinára. To je prvý cieľ našej organizácie. Ten druhý, obratiť sa na nepriateľov tlače, povedať im, že ste zavraždili posla, ale nie, určite nie posolstvo. Chceli ste skryť tú informáciu v danej krajine. My sa zasadíme, aby o tom vedel celý svet a je to aj spôsob, ako zareagovať na tú netresnosť napríklad na Malte, na Slovensku alebo inde tá beztrestnosť eh, aj eh, v kontexte médií, pretože sloboda tlače je častokrát iba prázdnym výrazom, preto je naša práca pre nás tak dôležitá, pretože eh, za tým je verejná mienka. Občania, ktorí čakajú na informácie, či už o životnom prostredí, mnohí novinári sú zavraždení, pretože organiz- vyšetrujú organizovaný zločin, zdroje znečistenia. Takže my sme preto e, spustili Forbidden Stories a začali projektom Daphne a naozaj sme si nemysleli, že sa náš prvý prípad bude týkať Európy. Mysleli sme si, že budeme niekde v Ázii, e, v Južnej Amerike. Teraz teda je to európsky projekt a teraz tá krátka videoprezentácia naša práca e, za uplynulého pol roka.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 ktorým, na ktorých pracovala Dafne, ale aj jej vražde a prípadným možným páchateľom. E, zaujímali sme sa o predaj pasov, o banku Pilatus, e, niektorým tendrom, e, rolu Azerbajdžanu. A je tu jeden spoločný bod, síce úplne ticho pri týchto vyšetrovaniach zo strany malckých orgánov, ktorí na, ktoré na všetkých úrovniach jednoducho nechceli odpovedať na naše otázky, nechceli sa postaviť pred zvedavú tlač, e, ktorá mala veľa otázok. A keďže hovoríme o bezpečnosti novinárov a o konkrétnom malckom prípade, projekte DAFNE, tak naozaj to nie je bežné takéto ticho. 45 novinárov, 18 e, organizácií a e, ľudia vo vláde, ktorí sú zapojení do prípadov korupcie, prania špinavých peňazí, majú offshore konta, sú podozriví e, z hrozieb voči novinárom. Naozaj je dôležité, aby malcké orgány pochopili, že Je to škodlivé pre demokraciu celú EÚ. Treba e, sa postaviť pred novinárov, nielen aby sme potešili novinárov, ale aby sme informovali verejnosť. Pretože obhajujeme e, slobodu tlače, e, je tu vyšetrovanie nejakej vraždy, nezávislosť policie a súdnictva, ale potom vidíte takéto reakcie. A takto to začína keď e, sa nechcete e, postaviť pred novinárov a odpovedať na otázky, ale na tie odpovede čaká verejnosť. Ticho trvá vždy pridlho. Potrebujeme, aby sa to posunulo vpred, aby sme ľudí mohli informovať, aby sme mohli vyvrácať prípadné kleba, klebety. A počas tohto vyšetrovania sme tiež e, videli isté nezrovnalosti vo fungovaní policie, isté prvky, ktoré dokonca nám boli známe. Dobre, nie je to naša práca, ale predsa len bolo trošku zaražajúce, že e, nevšetky prvky boli predmetom riadneho policajného e, vyšetrenia. Zverejnili sme mnohé informácie, napríklad možné stretnutie medzi ministrom Kardonom a e, podozrivými osobami, e, teda osoby, ktoré mohli byť zapletené do vraždy Dafne. To sú dôležité informácie. Ak nie sú pravdivé, tak ich potom treba vyvrátiť, ale treba to prešetriť. To je minimum. A ešte k podmienkam práce a bezpečnosti novinárov v Európe. Spolupráca medzi novinármi je asi najlepšou ochranou a je dôležité, aby novinári na Malte a na Slovensku vedeli, že nie sú sami, aby e, novinári medzi sebou, možno že nejako v nejakej nadnárodnej firme, ale naozaj e, v rámci nejakých e, prípadov si spolu, pomáhali, spolupracovali. V takomto duchu budeme naďalej pracovať na tom malackom prípade dúfajúc, že nám orgány trošku viac potvoria dvere a budú e, ochotní e, odpovedať na naše otázky. Ďakujem pekne. A ešte posledným rečníkom je pani Elda Brogi, Media Pluralism Monitor. Je za tým European University Institute. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem za pozvanie nášho inštitútu na toto dôležité vypočutie. Ja, áno, e, pracujem vo Florencii, Robert Schumann Center. A ako asi väčšina z vás vie, našim hlavným projektom je Media Pluralism Monitor MPM, tým meriame hrozby pre pluralitu médií väčšinou v európskych krajinách. E, vyhodnocujeme hrozby pluralizmu na základe 20 ukazovateľov. Tie majú široký záber v oblasti plurality médií, politická kultúra, e, rôzne súvisiace rozmery. Hrozby sa merajú v štyroch rôznych oblastích, oblastiach záchra, základná ochrana, politická nezávislosť, sociálna inkluzívnosť okrem iného a aj sociopolitické a hospodárske otázky pokrývame. Naše ukazovatele vychádzajú z medzinárodných a európskych noriem v oblasti slobody, médií a plurality. <clears throat> Je to zakotvené aj v zmluvách článok 11 charty základných práv a článok 10 e, Európskeho dohovoru o ľudských právach a je tu aj judikatúra Štrásburského súdu a tie štandardné dokumenty Rady Európy. Naša analýza vychádza aj z ústavnej tradície, ktorá je spoločná pre členské krajiny EÚ. Po našej analýze údajov tie zbierame prostredníctvom siete v jednotlivých členských krajinách a výsledky PMP sa e, zadelia do troch kategórií hroziem, slabá, stredná, vysoká. Čiže e, pravidelne uplatňujeme MPM e, 2014 to bolo pre 28 členských krajín plus kandidátske krajiny. Výsledky budú čoskoro zverejnené, čiže niekoľko slov k MPM 2017. To môžu byť relevantné výsledky pre túto diskusiu všeobecne. Analýza týchto údajov MPM potvrdzuje trendy, ktoré e, boli jasné už v roku 2016 v rámci MPM. Týka sa to hlavne základnej ochrany, to je e, stredný sl- slabý risk, market plurality, potom spolu s ostatnými troma ukazovateľmi na strednej úrovni hrozby. E, v porovnaní s rokom 2016 e, priemerný výsledok sa zvýšil s výnimkou politickej nezávislosti, kde nie je rozdiel vo výsledku 46 a vyššie čísla vyplývajú e, z istých zmien, ale zhoršili sa právne a sociopolitické podmienky pre slobodu médií v niektorých krajinách. E, základná ochrana to asi najlepšie opisuje situáciu, čo sa týka základných noriem pre slobodu prejavu a novinárstvo a taktiež teda bezpečnosť novinárov. Základná ochrana to je asi eh, jediná, ktorá je na úrovni stredného rizika. Eh, tá vyššia úroveň je 33%, tak eh, v roku 2017 to bolo 32%. Čiže v priemere tá hrozba predstavuje 32%, čiže eh, naozaj veľmi blízko strednej hrozbe tých 33 spomínaných percent. Ja sa teraz zameriam na ukazovatele oblasti základnej ochrany. Tie sú relevantné pre toto vypočutie. Ochrana slobody prejavu, práva informovať, eh, povolania novinárov a štandardnej ochrany. V prvom prípade je to formálne zaručené v rámci MPM 2017, potom isté obmedzenia pri výklade legislatívy. To možno, že znamená, že to porovnanie nie je tak e, jednoznačné, aj podľa toho, ako je to kategorizované, či ako trestný čin alebo ako priestupok. sú niekedy iba e, peňažné e, pokuty a taktiež e, možné sankcie iba za ohováranie. Špecificky, špecifické zameranie je zaujímavé na jednotlivé krajiny, hlavne v kontexte online médií sú tu aj medzinárodné normy online. By to malo byť porovnateľné s podmienkami offline, ale ťažko sa stanovujú e, podmienky na napríklad stiahnutie online obsahu. Mali by tu byť aj iné prostriedky, opravné prostriedky. Ide o predvydateľnosť možných dôsledkov vyjadrení online. Druhý ukazovateľ, o ktorom chcem hovoriť, e, ochrana práva informovať. Pri našom hodnotení za rok 2017 je to na úrovni 42 Čiže stretná hrozba, podobne ako pri základnej ochrane, tu sa to e, zvýšilo kvôli novým subukazovateľom e, pri nedostatočnej ochrane tzv. bielých vrán. Konkrétne ide o 20 krajín, kedy sa to zvýšilo. Priemer pri e, bielých vranách je to veľmi vysoké, 51 väčšina krajín dosahuje úroveň strednej hrozby. Uh, just a few uh, comments. Niekoľko krátkých komentárov ohľadom tretieho ukazovateľa. Ja som hovorila o štandardoch ohľadom novinárov a ochrany. Uh, máme uh, tu ukazovateľ, ktorý hodnotí bezpečnosť uh, novinárov. Patrí tam aj digitálna um, bezpečnosť. V MPM 2017 bolo hodnotených 13 krajín, ktoré majú priemerné e, podmienky, e, alebo teda sa tam vyskytujú hrozby. A potom 12 e, krajín podalo správu o hrozbách a ďalšie krajiny aj o útokoch. E, v MPM sa nachádzajú aj prípady e, digitálnych hrozieb. Ja by som chcela len povedať, že musíme e, sa pridržiavať údajov a musíme držať látku vysoko, čo sa týka ochrany, čo sa týka ochrany novinárov. Mm, ako už povedala pani Spinelli, Eh, spomenul sa eh, prípad eh, Saviana, ktorý dostal hrozbu, ktorému teda ktorý dostal mm, nejaké hrozivé pripomienky a samozrejme aj monitorovanie právneho štátu a aplikovania právnych Mm, teda zákonov môže byť e, zaujímavé pre našu oblasť. Máme ešte 20 minút na otázky, hovorí pani predsednička, takže naozaj musíme o 12.30 skončiť, pretože o 12.30 sa sem vrátime a e, vypočujeme si e, to vyhlásenie policajného, teda predsedu policajného zboru. Nechcem robiť kata, ale prosím vás priamo formulujte, jasne formulujte vaše otázky. Nech sa páči, Anna. E, moja otázka na pána Richarda alebo na pána Gibsona. E, samozrejme, vy ste sa stiažovali o tom mlčaní. Hovorili ste, e, že bol skompromitovaný minister prostredníctvom ehm, Panama Papers, ale on stále je v úrade, napriek tomu, že existujú proti nemu dôkazy. Chcem sa Eh, spýtať na, na iniciatívu SLAP. Um, ehm, Uh, eh, lebo dokonca um, existujú také iniciatívy, uh, ktoré chcú uh, vlastne umlčať iniciatívy, ktoré vedie projekt DAFNE. A my e, sme e, našli to prepojenie e, s tými organizáciami, ktoré majú tzv. zlaté víza na Malte a sú spojené s SEL, to je vlastne blízka príbuzná spoločnosť, a ktorá je prepojená aj s bankou Pilatus. SCL bolo, sa za, zapojilo a potom intervenovalo do volieb na Malte. Um, vidíte, že to je relevantné prepojenie? Je to normálne, že je to zvyčajné, e, keď, že je premiér konzultovaný, ak sa podávajú konania proti novinárom, najmä v zahraničí? Pani Mecola. Ďakujem. Moja otázka e, je adresovaná na pána Richarda a na pána Gibsona. Na základe toho, čo ste nám dnes povedali e, a že e, sme boli informovaní, že policia až doteraz nemala žiadne podozrenie, aby vlastne oslovila alebo teda predvolala pred súd ohľadom výsluchu alebo svedectva politicky exponované osoby. Ako by ste komentovali ten fakt, že vaše e, vyšetrovanie, vaše skúmanie, vaša investigatíva e, e, um, hovorí, že premiér bol v kontakte s vrahmi Daphne Galicie, Karuany. Čiže keby som to vedel, keď som s, s, s to ja vedela, tak by som sa snažila podporiť, teda overiť toto. Aké sú vaše e, pozorovania e, v kontekste tzv. prebiehajúceho šetrenia zo strany malckej policie? Ďakujem. Pani e, Spinelli, ďakujem obom rečníkom. A Mm, ďakujem, že e, sa nekoncentrujete len na to posledné nebezpečenstvo, najväčšie nebezpečenstvo, čiže smrť novinára, ale aj na iné faktory, ako napríklad autocenzúra. E, ja by som chcela zopakovať to, čo povedala moja e, kolegyňa Majte. Európsky parlament môže urobiť e, mnoho, ale nemôžete nám dávať veľkú e, dôveru. Nespoliehajte sa na nás tak veľmi, pretože ja som bola spravodajkynia pre správu Media Freedom a my sme sa boli schopní dohodnúť väčšinovo o dekriminalizácii zločinu očierňovania. Toto je zásadné. A toto e, len dve, dve, dve malé politické skupiny sú proti zločinu um, očierňovania zelený a GUE. A ostatní neprimýmajú ten zločin tak, ako je. Takže prosím vás, ešte na nás trocha zatlačte. Ďakujem. E, e, ďakujem a vždy Barbaru podporujem. Nech sa páči, pán Škripek. Today we have been speaking at the previous meetings about the the uh, assassinations of Maltese. Teraz sme hovorili o uh, vražde uh, maltskej um, novinárky a uh, v, na Slovensku došlo k zmenám um, uh, vo vláde. A moja otázka je, keďže teda dochádza k vraždám novinárov, prečo si myslíte, že neprišlo k podobným zmenám v maltskej vláde? musím spomenúť ten škandál e, s vízami, s predávaním víz na Malte. To je veľmi závažné a pán Muscat e, spomenul, e, dokonca povedal, že pani Karuana je jeho osobnou nepriateľkou a potom bola zavražená a dokonca aj pán Lincej, váš kolega, hovoril o tomto prípade predávania šengenských víz a dostal výhrážky. Čiže bal sa o svoj život. Mm. takisto politik z konzervatívnej strany Ivan Gres Mintov dostal vyhrážky. E, jeho jachta vybuchla, pretože hovoril v malckých médiách o tomto vízovom škandále. E, takže e, chcem sa spýtať, či máte nejaké, či budú nejaké opatrenia prijaté v prípade, v prípade bezpečnosti novinárov. Ďakujem. Ďakujem, pán Richard. E, chcem e, sa spýtať ohľadom vyšetrovania investigácie e, DAFNE. Aké, aký vzťah je medzi vami a Europolom? Pretože vieme, že Europol nebol dobre prijatý na Malte. Nech sa páči, pani Smolková. No, ďakujem pekne. Veľmi krátka otázka. Uh, v marci bezprostredne po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej napísalo 17 novinárskych organizácií otvorený list pánovi predsedovi komisie Junckerovi kde okrem iného žiadali tieto novinárske organizácie aj vytvorenie nejakých národných a nadnárodných mechanizmov na ochranu novinárov. Je to veľmi dôležité z pohľadu toho, že každý členský štát má e, nejakú legislatívu, ale nie je jednotná. Preto sa chcem spýtať, či v tejto veci už e, komisia s vami spolupracuje, alebo ako ďaleko sa dostala e, na odpoveď na váš tento otvorený list. Ďakujem. Thank you. Are there any further requests? Ďakujem. Ešte niekto žiada o slovo? Takže ja by som dala pár otázok. Ehm, najprv došlo k vražde Malte, na Malte, potom na Slovensku prebieha, existuje spoločný investigatívny e, vyšetrovací tím e, medzi Talianskom a Slovenskom. Viete, o tom, že by existovali nejaké prepojenia medzi Slovenskom, Talianskom a Maltou a možno nejakými inými členskými štátmi v prípade tohto, týchto vražd. A potom mm, ste hovorili o tom, že tie prípady, ktoré skúmali e, pán Kuciak a pán Karuana, že sa v ni- pani Karuana, že sa v nich pokračuje, e, pretože um, chcete, aby sa dostal k čitateľom. Ale myslíte si, že ten, tá úroveň ten, ten, tej hrozby je taká vysoká, že nemôžete odvádzať dobre svoju prácu? Myslíte si, že och, policajná ochrana v prípade niektorých novinárov o, úplne stačí? Alebo čo ešte treba urobiť? Takže kto by chcel začať? Nech sa páči, pán Richard. Um, merci. Merci, Saf. Ďakujem. Mm, to sú rôzne otázky. Pokúsim e, sa na ne rýchlo odpovedať. Keď hovoríme o projekte DAFNE, na Malte e, sa deje presný opak toho, čo sa deje v zdravej demokracii. Keď novinár e, príde s informáciami, ktoré sa týkajú členov vlády, pretože sú ministri. A mm, keď sa tieto informácie týkajú všeobecného záujmu, keď sú legitímne, keď ide o podozrenia z korupcie, tak e, vo všeobecnosti e, v, v štáte, kde sú oddelené právomoci a kde existuje sloboda tlače, tak tam predbieha vyšetrovanie. E, samozrejme, môžu na novinára podať trestné, trestné oznámenie, pretože novinári nestoja mimo zákon ale je dôležitá transparentnosť. No a potom, ak sa teda niečo udeje, zažili sme to vo Francúzsku, napríklad minister rozpočtu eh, musel odísť z vlády a musel sa postaviť pred francúzsku justíciu. Na Malte sa udial presný opak Napriek tomu, aby eh, sa viedlo vyšetrovanie proti týmto osobám, ktoré viedli republiku, eh, sa útočilo na novinárku. A iš, eh, robilo sa všetko preto, aby sa nejak ututlalo 46 konaní, súdnych konaní. Čiže ja nerobím teraz prepojenie medzi týmito súdnymi, týmito konaniami a Um, jej uh, smrťou tejto novinárky, pretože ona viedla mnoho, um, teda skúmala mnoho prípadov, čiže ťažko povedať, uh, čo spôsobilo jej vraždu, ale dôležité je, aby na tomto malom ostrove uh, teda na tomto malom ostrove existujú isté prepojenia, ktoré vedú ku korupcii, klientelizmu a je veľmi ťažké viesť šetrenie na e, ostrove, kde tie právomoci e, sú tak slabo oddelení, lebo tam sa pridelujú e, mm, verejné mm, obstarávania spoločnosti, ktoré majú veľmi blízko vláde. Takže toto by bola prvá otázka. Neviem, ako spolupracujú malské slovenské orgány ohľadom tej vraždy. Myslím si, že tá policajná ochrana nie je postačujúca. A vražda týchto dvoch novinárov a partnerky slovenského novinára spôsobila e, také tsunami v EÚ. E, ide tu o slobodu tlače, lebo to je základ našich, de, našich demokracií. Um, Takže veľa toho očakávame od um, justičných orgánov a aj od policajných orgánov a hlavne uh, transparentnosť. Pán Gibson. Myslím si, že sme v kritickom bode, uh, ktorý ukazuje, že sa veci musia zmeniť a vidíme pozitívne znaky je možný úspech. V Malte došlo k trom zatknutiam e, potenciálnych e, vynikov, zločincov, ale je tu e, širší problém. Čiže za to vraždou sú ľudia, ktorí ju zosnovali a tých treba dostať. A v prípade oboch vnútroštátnych šetrení Eh, niektoré otázky by vyvstali ohľadom profesionalizmu, ale aj ohľadom aspoň v tej malcké, v malskom prípade uh, tie tvrdenia proti ministrovi Kardonovi je jeden, sú jeden aspekt. A potom, ja som spomínal ten prepis rozhovoru uh, Rady Európy E, teda tých štúdí mm, v, roz, v rámci rozhovoru štúdí e, v Rady Európy a toto je vlastne výpoveď samotnej tej ženy, ktorá e, hovorí o tom, že proti nej je vedená kampaň. A každá, akákoľvek policajná zložka, ktorá je profesionálna, ktorá sleduje tieto veci, by sa mala uistiť, že tieto udalosti treba sledovať. Čo sa týka iniciatívy e, SLAP, e, novinári k tomuto bolo veľmi kritický, pretože e, bola tu verejná účasť a malo to naozaj uh, ostrašujúci dopad. Čiže musíme pokračovať vo vyvíjaní tlaku tu v Bruseli aj s malskými orgánmi. E, samozrejme, toto nezastaví novinárov od toho, aby písali. E, na budúci rok nás čakajú voľby a toho času je stále menej elekt- e, voľby budú aj možnosťou preto, aby sa posilnila bezpečnosť e, novinárov, aby sa to dostalo do politickej agendy. Musíme sa e, ubezpečiť, aby sa tá dynamika naďalej presadzovala a rozširovala, aby sa na tom pracovalo v rámci legislatívy, aby bola smernica o tých, ktorí upozorňujú na protiprávne konanie a e, aby sa ochraňovala práca novinárov. A čo by sme však mohli robiť v krátkodobom hľadisku? Dôležitý prvok projektu DAFNE, že je to aspoň morálna podpora tých ľudí, ktorí e, sú investigatívni novinári a e, takto spomienka na Dafne bude uchovaná a novinári budú vedieť, že nepracujú sami. A my tu v Bruseli môžeme urobiť to, aby sme zabezpečili, že si ich prácu budeme pripomínať a že ju podporíme. Ďakujem. Máme ešte dve minúty. Pani Mecola, Dostali ste dostatočnú odpoveď na vašu otázku mm, ohľadom toho stretnutia, ktoré, o ktorom sme hovorili. Čiže hovorili ste, či tam či ešte prebiehajú, e, prebiehajú ďalšie vyšetrovanie. Ja by som e, rada mala vždy viac informácií, ako som dostala. dostala. Áno, mali sme málo času, ale toto nie je posledné stretnutie. Takže ak ten um, prípad bude stále dosledovaný, tak um, môžeme sa k tomu vrátiť. Stále pokračujeme vo vyšetrovaní, ale nemôžeme vám poskytnúť žiadne informácie predtým, než ich zverejníme. Mm, takže je naozaj uh, veľmi citlivé vysvet, vy, vy, vyjadrovať sa k prebiehajúcemu vyšetrovanie. A môžem povedať len to, čo sme publikovali doteraz, čiže e, blízke vzťahy medzi ministrom a e, ľuďmi, ktoré sú vo väzení a ktorí stáčili ten gombík, ktorý spôsobil výbuch um, kde zomrela novinárka. Čiže toto sú naozaj mm, veľmi dôležité veci vo vyšetrovaní. A keby sme mali transparentnejší systém, tak by vyšetrovanie prebiehalo rýchlejšie a keby teda aj tá otvorenosť tlači bola väčšia. Ďakujem. Mm, tým pádom eh, končíme e, toto stretnutie. Chcem e, zablahoželať a zažila všetko najlepšie, všetko dobré novinárom, ktorí pracujú na týchto ťažkých prípadoch a ako kolegovia povedali, ako Majte povedala, tak myslím si, že toto je e, znak podpory. Takže prosím, tí, ktorí nem, nemôžu byť v zasadnutí s otvorenými dverami in kamera, aby opustili e, túto sálu a začneme o jednu minútu.